So let's uh, start our meeting. Uh, to... Začneme naše stretnutie. Spojíme dva body programu. Vítame tu autorov nedávnej štúdie oddelenie politík, e, do akej miery sa štruktúrálna pomoc v rozvojových krajinách používa účinne. Budú sa tu prezentovať zistenia a potom prejdeme prvú výmenu názorov k stanovisku DV k názoru z vlastnej iniciatívy z výboru LIBE, kde ide v boji proti korupcii a predstava je asi taká, že sa najprv odprezentujú e, tá rozpráva, čo bude nas, nasledovať. Korupcia podkopáva efektívnosť pomoci, nelegálne finančné toky e, sú asi až bilión e, amerických dolarov ročne. Zraňuje to rovnako tvrdo chudobných ľudí, Európska únia chce v členských krajinách okres, okresávať korupciu a do určitej miery i v susedských krajinách. Málo pokroku sa však skonštatovalo v iniciatív e, proti korupcii v rozvojových krajinách. Je na čase, aby EU posilnila národné protikorupčné systémy, rovnako ako protikorupčné opatrenia autory správ e, dali k dispozícii kopie svojich správ, tie sú k dispozícii. Obaja páni pracujú v, e, v inštitúte Kristiana Nikolsena v Norsku. Navrhujem, aby sme si vypočuli autorov, kým potom oslovíme pána Korá, spravodajcu DV. Táto správa bude vlastne Eh, nasledovať na špe, špeciálnej, po špeciálnej správe z 23. oktobra špeciálneho výboru boja proti korupcii. Tu sú odporúčania pre akcie v boji proti korupcii. A teraz dám slovo našim odborníkom, ktorí odprezentujú správu. To v podstate závisí na vás, v akom poradí. Ďakujem. Ďakujem za možnosť odprezentovať zistenia našej štúdie. Začnem číslami, ktoré sme odprezentovali na, v našej štúdii nákladov korupcie. Ako povedal pán predseda, štúdia zistila, jedna zo štúdí, že 1 e, bilión dolárov sa každoročne stratí nelegálnymi finančnými tokmi. Podobná štúdia iniciatívy e, globálnej finančnej integrity zistila, že v rokoch 2003 až 2012 6,6 bilión dolárov v rozvojových krajinách sa stratilo. 100 miliard dolárov, to je každoročná e, čiastka globálnych cieľov ODA. Za každý dolár e, rozvoje pomoci do rozvojových krajín 10 dolárov linie nelegálne. Máme čísla pre tieto nelegálne toky, ale menej jasné čísla máme pre korupciu. Ale niektoré odhody hovoria, že asi 5% svetového HDP sa stráca. 20 až 40 miliard dolárov sa stráca. Ak to porovnáme s tým číslami ktoré sme dostali. 20 až 40 ODA, ktoré sme dostali. Sú tu problémy pri meraní týchto nákladov a môžeme spochybniť i metodológie. V každom prípade, ak aj čísla nie sú pres, celkom presné, aj tak sú šokujúce, sú to veľké čiastky. Práve z pohľadu rozvojových krajín sú to veľké sumy, sú priamou výzvou pre rozvoj týchto krajín. Nemôžeme vždy povedať, že ten dopad je priamy. Je tu, sú tu dôkazy, že je tu negatívny dopad na rast a rozvoj. Neproporčne dopadajú na, mladý, na, na chudobných, podkopáva sa kvalita verejných služieb a tiež životné prostredie. Mnohé tieto hrozby sú dôležité. Mnohí hovoria, že rozvoj môže napredovať napriek korupcii, ale súčasne, aký rozvoj by ste dosiahli v takomto prostredí? Mnohé tie body, ktoré som nadnesol, naznačujú, čo by sa mohlo stáť. V prípade, že by sa korupcia vymkla z kontroly. Tieto čísla sú možno deprimujúce, ale nemali by sa vnímať ako opravnenie preto aby sme prestali spolupracovať s rozvojmi krajinami a poskytovať im pomoc. Tá hrozba, ktorá je tu pre životné prostredie, znamená, že nezrýchli sa, bo treba zrýchliť boj s korupciou. Tu podám, preodovzdám slovo Jesperovi, ktorý presne bude hovoriť o týchto témach. Ďakujem vám za pozvanie. Nils nám prezentoval, prečo korupcia je dôležitá. Je to nesprávna vec, ale je inteligentné bojovať proti tomu. E, čím menej korupcie, tým efektívnejšia pomoc. Chcem odprezentovať, čo robí e, na boj proti korupcii teraz EÚ. Chcem zanalizovať, do akej miery to robí správne a poskytnúť odporúčania, čo viac by sa dalo urobiť. Hlavné posolstvo je to, že EU by mohla robiť viac a mala by z toho úžitok. A rozvojové krajiny by tiež mohli mať úžitok z tohoto. Komisia musí mať koherentnú stratégiu pre boj proti stratégii v rozvojových krajinách a investovať adekvátne zdroje Počas ďalších 10 minút pohovorím o štyroch bodoch. Najprv potreba mať priority a mať adekvátne zdroje. Po druhé potom neadekvátnosť. Potom kľúčová rola systém integrity v partnerských krajinách Takže prvá otázka, prioritizácia a adekvátne zdroje. To je asi najpriamejší a najprincipiálnejší bod. Ako rozvojový aktor EÚ nemá priority v protikorupčnej práce, ale málo, málo zdrojov sem smeruje. Podľa nás EÚ potrebuje viac skúseností, aby efektívne distribuovala fondy a kontrolovala použitie prostriedkov lepšie kontrola, náhodné špecializované audity, lepšia diagnostika korupcie, intenzívnejšie využitie eh, checklistov. To by lež viedlo k menej korupcii. Je tu veľký kontrast medzi mierou významu pre tieto opatrenia v Európe a v susedských krajinách a v rozvojových krajinách ambície a odhodlanosť, pokiaľ ide o domáce otázky a rozširovanie, sa neprenáša na rozvojovú pomoc. Napriek e, dobrým výsledkom ambicióznych antikorupčných opatrení súčasné stratégie e, len málo ukazujú, ako možno minimalizovať korupciu v rozvojovej pomoci. EU by mohla e, efektívnejšie investovať, keby sa prioritizovala táto kontrola v rozvojových krajinách. Druhý bod, strategický prístup. Chceme zdôrazniť, že potrebujeme poznať pozadie, prečo je tá situácia taká. Terajšia stratégia Európskej komisie je rozvinutá pre rozvojové stani, e, krajiny a pre prístupové krajiny. Je tu jasný plán, ako možno minimalizovať dopady. Ne, netreba si len zabezpečiť vlastné fondy. Momentálna stratégia dáva dôraz na kondicionalitu, ale nevysvetľuje do podrobnosti, ako to možno aplikovať na správne, na korupčné správanie. Neprekvapí, že kra- stratégie krajín EÚ sa málo odkazujú na korupciu či boj proti korupcii. Takže EU potrebuje stratégiu na podporu antikorupčných snách, ktoré sa tak nebudú opierať o audity a s e, nádejou, že kondicionalita bude fungovať. Menej pomoci by sa stratilo v programovaní, ak by sa audity spojili s ďalšími nástrojmi a EU by proaktívnejšie fungovala v reformách v partnerských krajinách. Osobitnú pozornosť treba venovať stratégiám pre veľmi krehké štáty. Budúce akčné plány pre rozvoj a zraniteľné oblasti. Politická koherentnosť by mala byť prioritou. Tretí bod. Kľúčová úloha implementujúcich partnerov je zdôrazniť, že EÚ musí zabezpečiť, aby antikorupčné záruky sa implementujúcimi partnermi prijali. Najslabším ohnívkom nie je vo vlastných procesoch EÚ, ale v zvládaní situácií, kde fondy sa implementujú tretími stránkami. EÚ sa tu spolieha na partnerov OECD napríklad v rámci Európy. Ukrajín, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. EÚ nemôže použiť týchto dôryhodných partnerov mimo EÚ. Vo väčšine rozvojových krajín e, programy EÚ sa implementujú mimovládkami a ďalšími multilaterálnymi donormi bez jasného plánu zo strany EÚ e, monitorovania a evaluácie Ďalšie potom silný národný systém integrity na boj proti korupcie. pokiaľ ide o príjmanie rozvojové pomoci implementujúcimi partnermi alebo cez podporu cez rozpočet. EÚ poskytuje málo finančnej pomoci alebo strategickej pomoci pre e, pracovníkov ako pomoc integri- systémom integrity partnerských krajín. Spolu s ďalšími donormi by sa mali vytvárať silné lokálne systémy pre kontrolu korupcie, centrálne a lokálne systémy e, riadenia, obstarávanie, ak audit, otvorené rozpočty, ale tiež mechanizmy zodpovednosti aby to nemuselo byť občania či e, organizácie, ktoré kontrolujú štát. Vzhľadom na celkovú objem pomoci málo sa to udialo. Sumár je ten, môžeme povedať, že EÚ ako rozvojový aktor pokrivkáva za ďalšími donormi, pokiaľ ide o boj o korupciu. Mnoho námatkových kontrol, checklistov a E, sústredenej snahy podporiť týchto zastancov integrity, ktorí chcú podporu v rozvojových krajinách, by viedli k nemejšej miere korupcie. Záverom, naše odporúčania Európskemu parlamentu sú nasledovné. Dúfam, že spustíte proces rozvoja stratégie, vyjasníte prístup EÚ k rizikovému manažmentu, hlavne pre rozvojové krajiny. Rozpoznáte význam oboch zlepšujú vlastné projekty a systémy manažmentu, opatrenia na posilnenie kapacít partnerov a implementujúcich agentúr a národné dozorné e, organizácie a štruktúry. Veríme tiež, že ďalej budete preskúmovať, či terajšie e, antikorupčné opatrenia sú nákladovo výhodné a či je dostatok zamestnancov na boj proti korupcii ako sa dá vytvoriť celovládny postup v boji proti korupcii, to, čo je dnes vlastne fragmentované. Tiež by sa mala iniciovať, iniciovať proces na usmernenie, ako riešiť rizika e, korupcie, aby sa zabezpečilo, že implementujúci partnery majú príslušné kapacity a antikorupčné mechanizmy na minimalizáciu podvodov a odpadov. Rozpočtová pomoc by mala mať jasné plány pre zníženie e, korupčných rizik, ako sa tieto iniciatívy budú monitorovať a evaluovať. Užitočné bude mať lepšie operatívne usmernenia na využitie kondicionality, reagujúc na prípady korupcie, na politické záväzky. Záverom chceme zdôrazniť, že i naďalej budete dobre napredovať bojovať proti nelegálnym finančným tokom a spustiť nové iniciatívy na vytváranie kapacít, na, aby sa vytvorili štátne administratívy na boj proti nadnárodnému e, daňovému podvodu a unikom na daniach. Tiež spolupráca, e, aby sa zabránilo manipulácii a agresívnemu plánovaniu daní. Ďakujem. Thank you both for the report and... Ďakujem vám obom za tieto prezentácie. Teraz začneme s diskusiou. Slovo najprv dostáva Ignácio Korao, ktorý je našim spravodajcom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade som chcel poďakovať obom spravodajcom, ktorí vystúpili za ich správu a za tieto údaje. Budeme ešte raz vymeniať eh, názory, názory k textu, ktorý tu ešte nemám, eh, k textu, ktorý tu ešte nemáme, pretože nám chýba eh, text základnej správy, takže ide o prvotný prístup k tematike, ktorú ste už popísali ako veľmi dôležitú. Súvisí aj s inými správami o daňových únikoch napríklad a e, my sa budeme teraz zaoberať e, korupciou a nákladmi na korupciu v rozvojových krajinách. Odhaduje sa, že 1 triliarda dolárov ročne sa stráca e, v dôsledku korupcie. Takže je to naozaj problém s obrovskými dimenziami a mal by byť v centre nášho programu, ak chceme v rozvojových krajinách naozaj eh, uspieť eh, vyvolať nejaké pozitívne zmeny. Je to obrovská brzda pre rozvoj a eh, poškoduje najviac tých najchudobnejších. Táto správa v ktorej sa vyjadrujeme k eh, správe výboru LIBE, sa bude zaoberať viacerými témami a je to dobrá príležitosť na to, aby sme o nich začali hovoriť. Myslím, že sú tu úzke prepojenia medzi eh, eh, národným riadením aj environmentálnymi škodami, pretože veľmi často korupciou sa e, ničia e, práve zdroje e, rozvojových krajín a tým vznikajú neostraniteľné škody, čo bráni aj ďalšiemu budúcemu rozvoju. Korupcia ďalej financuje terorizmus, to je ďalší aspekt. A Určite jeden zo spôsobov, eh, ktorým by sme mohli pozitívne eh, vplývať, je teda zabraňovať environmentálnym škodám tým, že sa budeme snažiť navrhovať vyššie štandardy než tie, ktoré sa požadujú dnes. Mali by sme sa teda eh, snažiť túto tému nadnášať pre obdobie po roku 2015, zvorazňujú to aj ostatní. No a myslím, že by sme sa mali snažiť eh, vytvárať dobrý eh, príklad, eh, brať si príklady z, z situácií, ktoré nepoznáme len teda v Európskej únii, ale aj pokiaľ ide o, o opatrenia, ktoré sa prijali v krajinách ako Liberia. Môžu, sú to byť samozrejme malé kroky, ale sú to kroky správnym smerom. Uh, Ide o to, že efektívne e, sa snažia bojovať proti korupcii a nelegálnemu toku financií a treba sa teraz snažiť e, dopad týchto opatrení čo najviac posilniť. Treba takisto aj e, pôsobiť na občianskú spoločnosť, podporovať dobré riadenie, posilňovať silné demokratické inštitúcie a tu sa vzťahujem na štvrtý bod – toho, čo povedal eh, pán Johnson, treba posilňovať riadenie a schopnosť jednotlivých eh, krajín v tejto oblasti tak, aby mohli aj lepšie bojovať proti korupcii. Nuž, takže aby som to zhrnul, musíme sa snažiť Eh, pôsobiť aj v oblasti verejnej správy, hľadať efektívne riešenia na to, aby sme eh, sa snažili konfiškovať alebo blokovať eh, vlastne veci, ktoré pochádzajú z nelegálnej nelegálneho hospodárstva, z korupcie. To je niečo, čo sa nám nedarí ani v krajinách EÚ. Takže hm, tento náš návrh je veľmi ambiciózny. Navrhnúť to rozvojovým krajinám, ale je našou povinnosťou snažiť sa e, o naozaj ambicióznu správu, obzvlášť pokiaľ e, tú hlavnú správu e, vypracováva LIBE. Teraz snažiť sa o efektívne nástroje pre kooperáciu medzi políciou a súdnictvom, vzájomná dôvera, väčšia výmena informácií, zlepšenie právnych úprav, lepšie využívanie nástrojov, používanie e, systému ochrany svetkov. Toto môže byť rozhodujúce e, v týchto krajinách, pokiaľ ide o odkrývanie korupcie na vysokej úrovni e, nevhodné používanie prostriedkov. To je jeden z našich hlavných problémov. Hovorili ste o 20 až 40 percentách, takže to nie je Eh, nejaké, nejaká smiešná, eh, smiešná cifra, to sú naozaj veľké objemy a treba eh, posilňovať aj mechanizmy transparentnosti tak, aby sa zabezpečilo, že prostriedky, ktoré prichádzajú z Európy a sú nasmerované na rozvoj týchto krajín, naozaj tiekli tam, kam majú. Musí to byť všetko transparentné, musia sa využiť na niečo konkrétne a užitočné napokon. No a verím, že teraz bude nasledovať diskusia, ktorá bude mať príležitosť vymeniť si názory. Teším sa na spoluprácu nás všetkých. Som presvedčený, že korupciu môžeme zvládnuť e, obzvlášť vďaka transparentnosti, väčším zainteresovaním občianskej spoločnosti, aj väčším zainteresovaním nás, aj našich e, partnerov a e, pomocou toho, že budeme žiadať uplatňovanie právneho, princípov právneho štátu toto je ten hlavný bod, na ktorý by sme sa mali sústrediť. Ďakujem. Okay, thank you. Now I would like to give the floor to the Ďakujem. Teraz by som chcel udeliť slovo uh, tieňovým spravodajcom. Tieňový spravodajca za EPP tu nie je. Eli Schlein za SND. Samozrejme, ak je tu niekto iný za EPP, kto by Eh, chcel vyjadriť svoj komentár. No ale postupujme takto, Elišla, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem eh, tým, ktorým predstavil tieto eh, presné údaje, ktoré určite budú veľmi napomocné kolegovi pre, pri jeho práci pri vypracovaní jeho správe, správy. Ja súhlasím s vami, je tam silné prepojenie medzi bojom proti korupcii a posilňovaním inštitúcií, e, spovednosti voči občanom, e, schopnosti mať e, transparentnejšie inštitúcie. Takže s dobrým riadením sa chceme teraz sústrediť na toto v tom rámci pre obdobie po roku 2015 medzi troma kľúčovými prioritami je tam práve accountability, transparentnosť a boj proti korupcii. A to si myslím, že je dôležitý krok vpred. Ale k tomuto by som chcela ešte položiť dodatočné otázky. Vieme, že indikátory sú veľmi dôležité. Potrebujeme mať možnosť e, naše ciele, ktoré si e, definujeme, aj merať Takže chcel by som sa vás pýtať, ako je možné to urobiť, ako si, sa vytvoria in, indikátory napríklad pre správne riadenie. A zaujímalo ma to teda aj v súvislosti s bojom proti korupcii. Korupcia má silný vplyv na rozvoj, na rozvojovú pomoc, to ste už povedali, na schopnosť poskytovania verejných služieb. To je ďalšia dôležitá téma. Súvisí teda aj s ehm, rozdielmi, nerovnosťami. Takže korupciu môžeme vnímať ako regresívnu e, daň, ktorú e, platia tie najzraniteľnejšie časti spoločnosti a preto je o to dôležitejšie, aby sme sa snažili proti tomuto bojovať. E, dotkli ste sa veľmi dôležitej témy, mm, o nej sme práve minulý týždeň hlasovali, týka sa teda daňových únikov a to je naozaj eh, niečo, čo je veľmi úzko prepojené s korupciou. Tento fenomén eh, nadobudol obrovské dimenzie a eh, hrozí, že naše rozvojové politiky tým budú neefektívne, ak sa nám nepodarí bojovať úspešne proti tomuto fenoménu. Inak vlastne budeme brať jednou rukou to, čo druhou rukou dávame. No a potom téma transparentnosti. E, uznesenie, o ktorom sme hlasovali minulý týždeň, v ňom e, hlasujeme úplnú e, transparentnosť o záverečných príjimateľov spoločnosti, trastov a podobne, aby sme sa vyhli tomu, že nejaké komplexné siete fiktívnych spoločností pomôžu teda zakryť obrovské fondy, ktoré Eh, pochádzajú z korupcie, z recyklovania špinových, eh, sprania špinových peňazí a eh, podobne, alebo budú, budú sa nimi financovať teroristické činnosti. Myslíme si, že toto je ten najefektívnejší protiliek, ktorý v tejto oblasti máme. Ja chcem sa spýtať, máme na medzinárodnej úrovni nástroje, napríklad e, iniciatívu e, transparentnosti e, priemyslu. A chcem sa spýtať, akú, aký dopad majú takéto nástroje. V B16 sa o tomto tiež hovorí. Takže do akej miery sú zastúpené rozvojové krajiny v tejto diskusii. Napríklad žiadame, aby rozvojové krajiny boli viac zainteresované aj do nástrojov boja proti korupcii, aby sa tu naozaj vytvoril medzi, nejaký medzivládny orgán pre eh, diskusiu o tomto probléme, pretože nemôžeme vytvárať efektívne nástroje boja proti korupcii bez toho, aby sme priamo zainteresovali aj eh, správu týchto krajín. A na záver by som vám chcela poďakovať. Eh, určite budeme viesť ešte ďalšie diskusie, keď bude hotová správa pána Korál ešte som ale chcela povedať následovné. E, Často korupcia súvisí aj e, so snahou e, priťahnuť určité investície, vytvoriť dohody, ktoré sú prepojené s daňovými úľavami pre niektoré firmy a potom sa ukáže, že z toho profitujú hlavne tieto firmy a vôbec nie rozvojové krajiny. A toto je jedno z hniezd, kde e, vlastne sa darí korupcii a my preto v tejto oblasti žiadame väčšiu mieru transparentnosti, e, výmenu informácií, e, reporting pre jednotlivé krajiny a tak ďalej, tak ďalej. Okay, thank you. Actually, Ellie is the only... Ďakujem. Eli je vlastne jedinou čineho spravodajkyňou, o ktorej vieme, že je prítomná na tomto zasadnutí. Takže kto ďalší by sa chcel ešte ujať slova? Ja, schönen Dank. Vor Dank auch, äh... Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za štúdiu, ktorú ste e, pripravili aj e, e, za to, že ste povedali, ale ako to tak teraz čítam, môže to byť len dôvod také frustrácii. Tie príklady, ktoré uvádzate, podkladajú naše obavy to, že práve tam, kde sa poskytuje rozpočtová pomoc, veľmi často, keď ide o jasné, e, jasné e, dodržiavanie pravidel boja proti korupcii, že v reálnej politike sa to vlastne obetuje, pretože sú tam iné priority. Musíme spolupracovať e, s vládami týchto krajín v oblasti boja proti terorizmu alebo v boji proti krízam či podobne. A tu opäť vyvstávajú práve tieto témy e, ako boj proti terorizmu a lepšie riadenie, pretože iné témy sú dôležitejšie. Mm, ale je to taký začarovaný kruh. Obetujeme diskutovanie o tom dôležitom, pretože to je niečo zdanlivo dôležitejšie systém rozpočtovej pomoci je skutočne ten e, najsprávnejší postup rozvojovej pomoci. Nemali by sme hľadať skôr iné metódy a cesty. ktoré by viac zabezpečili, že prostriedky, ktoré budeme mať napokon k zlepšeniu e, situácie v daných e, krajinách, naozaj sa dostanú k tým ľuďom, pre ktorých boli eh, zamýšľané a nie eh, do eh, vrecák niekoľko pár ľudí, ktorí sa pomocou nich obohatia. Ďakujem pani Hojbu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za vašu štúdiu. Myslím, že tá ozrejmuje ešte raz, ako dôležité je presne sa pozrieť, či prostriedky naozaj dorazia tam, kam sme e, chceli, aby, aby sa dostali. Stále znova tu máme nedostatok e, hodnotenia, e, kontroly, čo sa napokon deje naozaj za našimi peniazmi. Nechcem to opakovať, vy ste to už spomenuli. V mnohých bodoch mi naozaj hovoríte zo srdca. Ešte raz by som chcela spomenúť túto otázku nelegálnych finančných tokov a, a, a daňových únikov. Eli Schlein to e, tiež ešte ozremila jedno súvisí s druhým. E, bez korupcie by sme tu nemali nelegálne finančné toky a naopak nelegálne finančné toky samozrejme okrydľujú aj e, korupciu. Ale ani v Európe sme si nesplnili všetky domáce úlohy. Keď hovoríme o daňových únikoch, tak sú to často veci, ktoré sa dejú na nadnárodnej úrovni a my máme veľmi veľa nadnárodných spoločností a e, finančné toky, ktoré sú v rôznych e, firmách. E, práve toto podporuje a hovoríme tu o naozaj verejných financiách, ktoré sa týmto strácajú. nie je to uh, kavalierský delikt. Takže to je jedna vec. A druhou vecou je politická vôľa. Povedali ste, že sa zmenili priority. Niekedy sa e, zmenia e, z nutnosti, ale ide o to, aby sme veci videli v súvislostiach. A priority sa ľahko dajú posúvať. E, sú tu veci, ktoré sú medzi sebou prepojené v prípade e, kríz, e, keď e, zabudáme na korupciu, tak tiež sa nemusia financie dostať tam, kam chceme, aby sa dostali. Takže aj keď, keď naozaj tu máme vždy len nejaký zoznam priorít, nedostaneme sa ďalej, musíme veci vidieť v širších súvislostiach. To je jedna vec. A druhá vec, v Európe by sme sa mali trošku viac e, snažiť e, vziať do zodpovednosti aj e, členské štáty, bojovať proti daňovým rám, ktoré máme aj tu v Európe. No ak si nesplníme naše domáce úlohy, ako môžeme pomáhať ostatným krajinám budovať trvalo držateľné finančné systémy. Takže tu je potrebná výmena informácií o, teda daňo, o daňových otázkach, tento country by country reporting. Ak to e, stane tajomstvom, tak e, to nebude fungovať, nebudeme môcť bojovať proti korupcii. Musíme to dokázať na európskej úrovni, ale aj na e, celosvetovej, na globálnej, pretože naše podniky už dlho pôsobia na medzinárodnej úrovni na, na celom svete a, a keď nebudeme spolupracovať, tak budeme stále e, o, e, o viacero krokov pozadu za týmito e, podnikmi. A potrebujeme aj záväzné pravidlá pre zodpovednosť, spoločenskú zodpovednosť podnikov. To je téma, ktorá podľa mňa s týmto všetkým súvisí. Potom môžeme diskutovať o transparentnosti, keď naozaj preukážeme politickú vôľu naozaj seriózne sa zaoberať týmito otázkami. Ja ďakujem vám. Nasleduje teraz slova Sanchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno... Ďakujem pekne. Zhodneme sa na tom, že korupcia negatívne ovláda alebo postihuje takmer predovšetkým rozvojové krajiny. Ja by som chcela vedieť, akým e, spôsobom tieto aktivity ovplyvňujú e, teda korupcia, tieto aktivity. Korupcia má e, negatívny dopad na blahobyt obyvateľov Žiadna politická strana e, nemá vo svojom volebnom programe e, o problém korupcia a ich riešenia. To vytvára nedôveru v politickú triedu a inštitúcie sa chápu ako stredisko problémov a nie ako miesto, kde sa problémy riešia. A to je problém demokracie aj pre demokratizačné procesy v mnohých krajinách. Korupcia v inštitúciách bráni tomu, aby sa rozvíjali e, projekty efektívne a nevždy potom sú tieto projekty funkčné, ako Eli povedala správne. E, ide o projekty týkajúce sa verejných služieb a obyvateľstva, ktoré je najzraniteľnejšie. Potom často sú problémy s byrokraciou a so záťažou. Veľmi často štátni zamestnanci e, kvôli lojalnosti alebo iným dôvodom nereagujú a teda neriešia problémy korupcie a to prináša teda ďalšie problémy, obmedzovanie občianských e, slobod, slobody prejavu, zhromažďovania sa a tak ďalej, ktoré by mohli poukázať na korupčnú triedu. Pokiaľ ide o korupčné kauzy, hlavne v rozvojových krajín, my si myslíme, že je veľmi dôležitá ekonomická štruktúra štátu, pretože ak neexistuje správna redistributívna politika, tak sa vytvára určitá privilegovaná elita, ekonomicky silná, ktorá ale potom samozrejme obsadia aj politický priestor. To prerozdelenie chudoby je kľúčové, pretože ľudia sa nebudú implikovať do verejného života, kým musia riešiť pokrytie svojich zásadných a základných potrieb. Občianská spoločnosť je kľúčová O, títo ľudia e, sú dôležití, aby sme odstránili korupciu v inštitúciách, ale to nedosiahneme inak, ak, ne, e, ak neurobíme poriadne prerozdelenie bohatstva. My ale nedôverujeme e, kondicionalite rozvojovej pomoci. E, máme e, dôkazy, ktoré hovoria, že toto nerieši korupciu v takých krajinách ako v Španielsku, tí, ktorí mali dostať e, európske fondy, tak ich nedostali, pretože mnohé krajiny ako moja sú vysoko korupčné, ale bez pochyby európske fondy podporili rozvoj mnohých krajín a teda blahobyt ľudí. Musíme byť koherentní v našej zahraničnej politike, hlavne v obchodnej. Veľmi často v obchodnej politike pri, e, privierame oči pred korupciou v tretich krajinách, keď sa podpisujú obchodné dohody, tak nás korupcia nezaujíma. Vždy, keď z toho získavame napríklad, keď sa nám dáva, alebo našim európskym firmám na zlatej táske možnosť ťažiť prvotné suroviny. Otázka je, pre koho je pozitívna korupcia v tretich krajinách, aj Eli to povedala, naše firmy, ktoré sú špecialisti v daňových únikoch a podvodoch v rozvojových krajinách, a tiež je nekoherentné a cynické pristupovať k tomuto problému len z rozvojového hľadiska a nehovorí sa o tom napríklad vo výbore INTA a mali by sme využiť toto stanovisko, aby sme túto nekoherentnosť vyriešili. Záverom bolo by zaujímavé rozvinúť návrh, aby EÚ rozvinula transparentnosť a nezávislosť súdnych systémov v rozvojových krajinách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 keď sa venujeme tejto diskusii, tak tá uh, diskusia by máme na jednej strane EU a na druhej rozvojové krajiny, kde je teda otázka korupcie. Keď sa pozrime na nás a na naše krajiny, miliardy eur obrovské sumy, ktoré ktoré e, sa strácajú pod vplyvom korupcie a my aj v EÚ musíme niečo urobiť preto, ak chceme pre, e, v Európe pre ľudí takú perspektívu, ktorá bude pozitívna, tak musíme tento problém riešiť a tiež prinášať riešenia, pretože inak ako EÚ e, nemáme perspektívu. A teraz, pokiaľ ide o daňové prostriedky, ktoré sa poskytujú v dobrom úmysle rozvojovým krajinám, ale aj to treba potom následne kontrolovať. Všetko by malo byť transparentné. Vieme, že takmer všade dochádza k rôznym priestupkom a porušovaniu pravidel a treba si porušiť otázku, aké máme možnosti ako EÚ. Vy ste tu odporúčili celú sériu možných krokov komisia parlamentu, ale táto odporúča- títo odporúčania nie sú veľmi konkrétne. Hovorí sa, že by sme mali viacej sledovať korupciu, mali by sme mať na to viacej odborníkov, no dobre. Potom ten e, systém informátorov, aj to by sme mali nejak upraviť. Rizika korupcie, to všetko sú konkrétne veci, to je dobre, ale potrebovali by sme viacej podrobných informácií. Proti korupcii musíme bojovať aj preto, lebo tým trpí dôstojnosť ľudí v rozvojových krajinách aj stabilita týchto krajín. Do tej doby, kým budú tieto krajiny plné korupcie, tak nebude fungovať stabilne táto krajina ani právny štát. A keď chceme bojovať s extrémnou chudobou, tak je veľmi dôležité, aby sa obnovila dôveryhodnosť štátu a tie krajiny, ktorých sa to týka, aby sa mali usilovať o väčšiu dôveryhodnosť. štyri ďalšie oblasti, o ktorých by som rada hovoril. Rozpočtová podpora stále sa nám vyčíta, že práve prostredníctvom e, tohto, tejto rozpočtovej podpory my vlastne uľahčujeme bujnenie korupcie a že naše pôsobenie v rozvojových krajinách naše delegácie nemajú dostatočné nástroje na to, aby korupciu odhaľovali. A niekedy sú málo prísne pri kontrole a využívania týchto finančných prostriedkov a potom aj problém kritickej tlače a mass médií. Keby mass médiá boli dostatočne kritické, tak by bolo ľahšie odhaľovať korupciu. Aj v Európe dochádza k prípadom korupcie, pretože máme mass médiá a tlač, ktoré sú veľmi e, ostrážite a upozorňujú na takéto prípady. To platí aj pre NGOčky, do akej miery môžu NGOčky prebrať túto úlohu v rozvojových krajinách a do akej miery stabilné justičné systémy v rozvojových krajinách by tiež mohli napomôcť tomuto cieľu, teda cieľu obmedzovania korupcie. Ďakujem. Ešte dvaja ďalší rečníci. Najprv Čáros, nech sa páči. Ďakujem, mám dve otázky, jeden komentár. Prvá otázka. Otázka podmienenosti. V praxi tá podmienenosť či kondicionalita dosť dobre je rozvinutá. Partneri, iní partneri Eh, okrem tých poberateľov sú menej prísni pri plnení kritérií podmienenosti. Ako bojovať proti korupcii v krajine, ktorá je našou partnerskou krajinou a ktorá je partnerskou iným krajinám? ktoré tiež podporujú alebo majú rozvinutú korupciu. Takže je tu takáto dichotomia, ako pristupujete vo vzťahoch k týmto e, krajinám. Napríklad dáme finančné prostriedky alebo koncesiu nejakej krajiny. Krajina to nesplatí, ale udeli nejaké ťažobné licencie. Je tam jednoducho korupcia, zatiaľ čo my sme boli veľmi prísni pri povolovaní týchto praktik a komentár. Nemali by sme byť pokrytcami Máme tendenciu si myslieť, že keď sme v Európe dosiahli určitú úroveň rozvoja, že to môžeme okamžite vnútiť našim partnerom, hoci vieme, že aj my sme museli roky, desiatky rokov bojovať, aby sme sa dopracovali do určitého štandardu rozvoja. A myslíme si, že ako taký môžeme automaticky transponovať u partnerov, ale ja si myslím, že to je slepá cesta Potrebovali by sme štúdiu, e, strategické kroky, etapy pre každú partnerskú krajinu a ďalší bod. Korupcia a fiskalita. USA má fiškálnu legislatívu, ktorý, e, ktorá e, určuje každému daňovému poplatníkovi povinnosť platiť dane. Ako náhle má štátne občianstvo USA, tak je povinný, má daňovú povinnosť a musí každoročne Um, americkým uh, daňovákom podať daňové priznanie a priznať teda svoje príjmy. Keby sme takto postupovali, možno by uh, našich uh, spoluobčanov v týchto krajinách a v partnerských krajinách ochránili pred podvodmi a korupciou. Rozšírili by sme rámec aplikácie našej fiskálnej administratívy a tie unikové cesty pre podvodníkov by boli menej početné a bolo by ťažšie sa vyhnúť tým bezpečnostným sieťam alebo teda tým ochranným opatreniam. Okay, thank you. And uh, Mrs. Hautala, the last speaker. Nech sa páči, pani Hautala. Ďakujem, pán predseda. Veľmi vám ďakujem, že máme túto štúdiu, ktorá sa predložila a vďaka Bohu korupcia nie je tabu témou, keď sa diskutuje o rozvojovej pomoci. Pred niekoľkými rokmi to bolo o dosť horšie a tiež je zrejme, že to dochádza aj v EÚ. Nemôžeme si robiť žiadne ilúzie, že by tu korupcia nebola. Preto Európska komisia predložila protikorupčnú správu EÚ, ktorá je takým dôležitým medzníkom, ale to, čo je dôležité, je, že v EÚ nepoužívame nástroje, ktoré sú dostatočné na boj proti korupcii, ale tá podpora sa už spomenula. a Ja si myslím, že by sme mali brať naozaj veľmi vážne súčasnú situáciu, ako sa definuje rozpočtová podpora. Mali by to byť vlastne nejaké dohody či zmluvy o poriadnom výkone štátnej správy, to je to, čo aj vyhlásil komisár Bibals či už ide o všeobecné alebo sektorové rozpočtové pomoci. Malo by to byť formou zmluvy alebo dohody o mm, správnom vedení alebo správnej e, verejnej správe a aj využiť e, overené rozpočtové postupy pre verejnú správu a aké sú nástroje pre boj proti korupcii a správne ich aplikovať. Som presvedčená, že v tých partnerských krajinách tá spolupráca a koordinácia s ďalšími darcami je kľúčová kedykoľvek eh, sa stane alebo stala EÚ významným darcom, tak mala by viesť túto činnosť boja proti korupcii a za pomoci tej rozpočtovej podpory. Rick Sovaj, z OECD DAC, súčasný predseda OECD, zahájil hnutie daňoví inšpektory bez hraníc. A Budovanie kapacít daňovej správy je veľmi populárnou aktivitou v súčasnosti. Ja si myslím, že máme v členských štátoch dosť odborných skúseností odborníkov na to, aby sme tento proces vytvárania kapacít tým, že vyšleme inšpektorov a odborníkov, že to podporíme. Transparentnosť je kľúčová, áno, ale otázka je, či je možné, aby EÚ mohla taký, takúto iniciatívu rozšíriť súčasné iniciatívy v ťažobnom priemysle, aby to zahrňalo aj obnoviteľné zdroje, nie len ťažobníctvo, ale aj lesnícky priemysel. nadmerný rybolov, pytliactvo a tak ďalej a tak ďalej. Zamerajme sa aj na nelegálne finančné toky. DEVKO je dosť vpredu, pokiaľ ide o tieto aktivity, ale určite môžeme urobiť ešte viacej. Okrem zverejnenia všetkých podrobností a pomoci, ktorú poskytuje EÚ, mali by sme mať možno taký červený gombík, alebo horúcu telefónnu linku, kde by ľudia mohli informovať o zneužívaní tejto pomoci, tak ako to robí napríklad e, Fínsko, ak je tu podozrenie o zneužívaní pomoci, tak aby bola možnosť informovať. A takto by to mohlo fungovať aj v tej partnerskej krajine. Spomenula som aj tie štátne firmy, pretože keď sa pozriem okolo seba v jednotlivých krajinách, tak zistujem, že je neprehľadná prezidentská administratíva. Celá séria rokovaní so štátnymi firmami prebieha v uzavretom kruhu štátnej správy a mali by sme sa podľa mňa zaoberať aj činnosťou OECD, pokiaľ ide o štátne vlastníctvo a EÚ by mohla podporovať túto iniciatívu oveľa viacej. Hovorilo sa tiež o prístupe tlače, o kritickej tlači. Jeden smutný príklad z krajiny, ktorá nie je úplne rozvojová, hovorím o, Zerba- o Azerbajdžane. Jeden z politických väzňov, pani Hadidža Izmailová, je zadržaná a odsúdená za to, že zverejnila informácie a tvrdenia o veľmi významnom korupčnom škandále, ktorý sa týkal prezidenta a jeho rodiny. A jedna telekomunikačná spoločnosť, ktorá vo Fínsku pôsobí, hm, tej sa to tiež týkalo, takže ak potrebujeme simulácie, potrebujeme, aby tie kontrolné systémy fungovali, aby tá pomoc voľne pritekala tým príjemcom a aby skutočne slúžila tomu, aby sa zlepšil blahobyt a situácia v krajinách. Chcel by som sa spýtať, či by Európska komisia chcela niečo povedať. Nech sa páči, máte slovo. Dobré popoludne, že mám tu možnosť zaujať stanovisko. Zastupujem vedúceho oddelenia pre verejné financie a rozpočtovú podporu v DEFCO a spolupracujeme aj s kolegami z protikorupčného oddelenia a zdieľame ten názor, že finančné prostriedky, ktoré sa strácajú a ktoré sa nevyužívajú v rozvojových krajinách, sú naozaj vysoké Každá krajina potrebuje taký protokol pre udržateľný rozvoj pre svojich občanov. Komisia aktívne podporuje už celú sériu rokov tie krajiny a regionálne orgány, ktoré by e, mali zvýšiť svoju kontrolu v oblasti verejných investícií, verejných e, tendrov, e, verejného obstarávania a tak ďalej konca roka 2012 tu máme akčný plán pre boj proti daňovým únikom a podvodom. Chceme rozvojovým krajinám pomôcť, aby vytvárali efektívne, spravodlivé a transparentné systémy, ktoré by zvýšili mobilizáciu prostriedkov, aby sa lepšie bojovalo proti daňovým únikom. A tiež podporujeme medzinárodnú snahu v boji proti daňovým únikom a podvodom podporujeme aj konferenciu v Addis Abebe a očakávame, že sa predloží daňová iniciatíva z Addis Abeby, ktorá by prispela k fiskálnej reforme v rozvojových krajinách. Máme k dispozícii dokument, ktorý robí také rezume našich stanovisk a postoja ako využívať lepšie naše finančné prostriedky a chceme aktívne bojovať s korupciou a podporovať boj s korupciou e, sériou rôznych nástrojov a politik. Bojovať proti e, kriminalite, vytváraním špeciálnych orgánov, ako môžu byť protikorupčné komisie, podporovať justíciu, zapájať občianskú spoločnosť, médiá a najvyššie kontrolné úrady a parlamenty. Konkrétne príklady tu máme z takých nástrojov Komisie pre reformu boja proti korupcii, taký protikorupčný helpdesk, čo je taká informačná služba, ktorú vedie Transparency International v roku 2015. Chceme ísť cestou toho udržateľného rozvoja. Presadzovali sme také ciele, kde by sa e, aplikoval a schválil adekvátny právny rámec, ktorý by znížil korupciu. A tento cieľ by mohol byť základom pre budúci strategický prístup. Ďakujem. Okay, thank you. Any, anything else from... Ešte snad niečo iné z komisie? Nech sa páči. Aj tiež sa predstavte. Ďakujem. Som pod, podpredsedom e, oddelenia pre boj proti, proti organizovanému zločinu, kde ide o internú stránku politik EÚ, boji proti korupcii EÚ má skutočne komplexnú politiku vo vzťahu k podpore integrity a boja proti korupcii, či už legislatívne, spoluprácou tejto téme medzi členskými krajinami a tiež pokiaľ ide o externé politiky osobitne, pokiaľ ide o správu výboru Krym, sú tu dve úvahy, ktoré, na ktoré by som chcel reagovať. Jedna vec sa týka obchodnej politiky a jedna rozpočtového finančného správania zdrojov EÚ. Pokiaľ ide o obchodnú politiku, ktorá je v odporúčaní 55 e, uznesenia z Krymu, Ide tu o prepojenie medzi obchodnými politikami a bojom proti korupcie. Komisia súhlasí, že boj proti korupcii vo vzťahu s tretimi krajinami je kľúčový. Korupcia, osobitne potom, zahraničné uplatkárstvo znamená skreslenie súť, hospodárskej súťaže. Ak máme rovnaké podmienky, je záujmom zabezpečiť, aby obchodní partnery použili rovnaké štandardy boja proti korupcii. Obchodné politiky EÚ už prispievajú v boji proti korupcii tým, že sa zvyšuje transparentnosť obstarávania a zjednodušujú e, celné postupy. Špecifické relevantné príklady sú obchodné preferencie a všeobecný systém preferencií e, tiež pod, známy pod názvom GSP+. Tiež pokiaľ ide o dobré spravovanie, vrátanie, osobitne potom o dohovoru SN pro, e, proti korupcii, UNCAC. E, je tu teda jasný, jasná reakcia, pokiaľ je o rešpekt medzinárodných dohovorov o korupcii a obchodných preferencií. Súhlasíme, že obchodné zmluvy by lepšie mohli bojovať proti korupcii. A kolegovia v DG Trade pracujú na oznámení komisie novom politickom materiáli o budúcom, budúcich obchodných stratégiách, ktoré sa majú prijať. Zámer je návrhnúť a vyjednať špecifické ustanovenia proti, boja proti korupcii a budúcich dohodách. Komisárka Malmströmová zdôraznila včera tento bod veľmi e, dôrazne v svojom prejave v výbere INTA. Musí tu byť ďalšia diskusia, samozrejme, v budúcich mesiacoch vrátane e, s týmito inštitúciami. Elementy sprepajúce obchodné politiky v boji proti korupcii, tak ako o nich dohazuje, hovorí GSP+, poskytovanie e, posilnených autonómnych preferencií, to ilustruje náš bod, ale tiež spolupráca, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu. A to už je súčasťou podpísanej asociačnej dohody. A to napríklad platí v nedávnych dohodách medzi EÚ a, a Ukrajinou. Asociačná dohoda s Ukrajinou kde sa hovorí o článku 3 a 14. To by mohol byť e, element na posúdenie ako súčasť rámca po kotonu. Môj záverečný bod snáď zamerať sa na jeden z predpisov odporúčanie číslo 90 e, vylúčenie spoločnosti, pokiaľ ide o verejné tendre, pokiaľ ide o finančné e, nariadenia o verejnom obstarávaní. Je tu pri, e, dôlež, dôležité systém skorého odhaľovania, posilnenie záujmov EÚ a veľmi pozitívny rozvoj, nedávny rozvoj v tomto ohľade je ten, že politické dohody sa dosiahli 29. júna formálna dohoda legislatívnych orgánov. Nové pravidlá by mohli platiť 1. januára 2016. Toto som chcel zdôrazniť v súvislosti s korupciou. Ďakujem. Teraz dávame slovo našim expertom na záver z ich strany. Prosím stručne. Bude to zložité veľmi e, v krátkosti tu veci uzavrieť. Snáď zdôrazním niektoré posledné vody. Sú tu veľmi dobré prvky, ktoré iné e, entity nemajú. Pokiaľ ide o rozvojovú agendu, žiadne iní aktéry tak nemôžu urobiť. Ak sa vám podarí vytvoriť e, celovládny prístup, lepšiu politickú koherentnosť medzi týmito oblastiami, tak to by bolo na úžitok. Toto je len veľmi skoro. E, neviem, čo sa možno poučiť z toho, z tých najambicioznejších e, e, experimentov v poslednej dobe. Celý ten proces rozšírenia, ako postupujú reformy. Nevidíme teda, ako by sa toto poučiť sa teraz týchto je, je to veľmi zložité, sú to veľmi odlišné krajiny, ale toto krížové učenie sa naprieč organizáciami, špecificky potom otázka indikátorov. Často táto otázka o indikátoroch je nastavená, ako merať tieto veci a v súčasnosti samozrejme komisia využíva niektoré známe opatrenia, ktoré poskytuje Transparent E, International Svetová banka a ako nále sa začne akceptovať, že nemôže to byť jediný indikátor pre celú úroveň mnohých typov korupcie v krajine a začnete špecifikovať typ korupcie, o ktorú sa zaujímate rôzne sektory, rôzne typy programov. Keď chcete vidieť výsledky, tak sa môžete pozrieť na iné oblasti a použiť špecifickejšie nástroje ako regionálne barometre Môžete použiť rovnaký typ informácií, tie agregované, zhrnuté informácie, vyžaduje to oveľa užitočnejšie, lepšiu uh, bázu pre uh, sledovanie úrovne korupcie. Mnohé sa tu spomenulo, pokiaľ ide o rozpočtovú kondicionalitu. Samozrejme, EU by mala vykonávať e, kondicionalitu je to dobrý prístup, pokiaľ sa fondy nesprávne používajú. Vidíme to v susedských programoch. Je to princíp viac za viac. Nevidíme, že by sa toto praktizovalo rovnakým spôsobom. A potom v neposlednej miere Eh, je kondicionalita v rámci tej stratégie. Sú tu rôzne, rôzne spôsoby, rôzne typy podpory na úrovni rozpočtovej, ale určite tu je nedohoda, pokiaľ ide o to, či toto funguje, ako dobre to funguje. Takže plán na to, ako komisia vníma, že toto by mohlo fungovať. potom poskytovanie operatívnej pomoci pre delegácie vo svete, to by bolo naozaj veľmi užitočné. Vychádzajúc z tej otázky kombinácie rôznych prístupov, pokiaľ ide o kondicionalitu osobitne, pokiaľ ide o otázku, čo robiť v krajinách, kde iní aktéry nie sú až takí striktní, pokiaľ ide o kondicionalitu. Je to naozaj anekdotické politického charakteru, ale je to pravda. Napríklad v oblasti veľkých jazier, kde sa spájajú e, dárcovia, aby mali kolektívny prístup ku korupcii. Bol tu korupčný škandál v jednom zo sektorov a reakcia donorov bola tá, že e, stiahnu financovanie z tohto sektoru, takže vláda reagovala koľko aby sme to presporali iným príjemcom a žiadali o tieto peniaze, aby sa to kompenzovalo, ale keď pochopili, že toto by tiež mohlo znamenať, že by ich to ovplyvnilo ich e, rating Moody's a tiež investičné prostredie, veľmi ich to naplnilo obavami a zrazu chceli realizovať reformy a začali počúvať. Takže možno tá lekcia z toho je tá, že už nie je také jednoduché hodnotami dolárovými vyvíja tlak na rozvojové krajiny. Ide o reputáciu, povesť e, obchodného prostredia krajín, vlád. A ďalšia otázka, ktorú som chcel povedať, otázka možno pokritectva. Nemali by sme zabúdať, že, že sú to európske krajiny. Prečo by sme očakávali, že každé euro, ktoré ide do rozvojových krajín, že sa nestratí ani cent, keď v našej vlastnej e, správe sa strácajú prostriedky. Je to proste nerealistické, takže možno, že to je tá rozpráva. Viem, že je to zložité na ako stanovisko, do akej miery je korupcia akceptovateľná, keď to porovnáme s dopadom, pokiaľ ide krajiny, ktoré podporujete. Určitá úroveň musí byť podporovaná. A kam smeruje táto e, hranica? Toto je možno tá diskusia, ktorú, ktorá je potrebná. Ďakujeme vám obom. Všetkým vám ďakujem za túto výmenu, zaujímavú výmenu názorov. Nevieme ešte, aká je lehota na pozmeňujúce návrhy k tomuto stanovisku, pretože gestorský výbor ešte nepotvrdil. Takže budeme pokračovať k ďalšej téme. Humanitárna kríza eh, na juhu Sudánu. Južný Sudán veľmi e, aktuálna téma pri štvrtom výročí nezávislosti Južného Sudánu. Po, pokračuje násilie, ktoré prinútilo 4 milióny e, opustiť domovy, pol milióna juhosudánčanov, väčšina z nich deti utekli do susedských krajín. OSN odhaduje, že viac než 2,75 milióna ľudí, takmer štvrtina obyvateľstva bude vo vážnej neistote ku koncu roka. Prehlbujú sa ich potreby a neustále bojovanie ohrozuje jednotlivé operácie a porušenie práva e, bezstresne pokladujú. Táto alarmujúca situácia je, je veľkou obavou pre náš výbor a preto Počkajte, prepáčte. Mohli by ste vy, ktorí budete rečníkmi, e, si zaujať miesto tu pri nás. Bol som asi prirýchly. now we can, we can. Až teraz môžeme teda pokračovať. Veľmi ma teší, že môžem privítať našich ctených rečníkov. Tu vo výbore máme tu pána Jean-Louis de Provera z generálnej riaditeľstva ECO, pani Luma zo Svetového potravinového programu, pani Lela Viters. UNICEFu a pán Oskar Mundia z UNHCR. Prvým rečníkom bude pán De Brover. Snáď sa vám podarí obmedziť vašu prezentáciu na 5, 5 až 7, 7 eh, minút. Je to málo, málo času, ale snáď sa vám to podarí. Dámy a páni, dobré popoludne. Dnes prednesiem čas e, svojej prezentácie vo francúzštine, keďže je 14. júla, ale to je jedno, či je to je vo francúzštine či angličtine. Musíme sa podeliť o obavy týkajúce sa e, extrémne zložitej humanitárnej situácii. Vy sami ste boli, povedali pán predseda, vo svojom úvode, kríza na juhu Sudánu v hierarchii kríz v, v medzinárodnom systéme OSN na stupnici číslo 3, jedna z najhorších kríz humanitárnych vo svete dnes. Asi 1 600 tisíc osôb eh, je vnútorne presídlených v krajine, 600 tisíc utečencov v, kraj, v susedných krajinách a množstvo tisícov osôb v e, civilných e, ochranných zónach blízko e, základní OSN. K týmto elementom sa ešte vrátime. Ja trvám na čoraz regionálnejšom charaktere tejto krízy. Faktory veľmi destabilizujúce, masívne toky utešencov a osôb presídlených. Tilianidis, e, príslušný komisár v tejto otázke, sa dostavil asi pred 6 týždňami na, e, do Južného e, Sudánu. Poskytol viacero kľúčových posolstiev, viackrát ich mohol zhromaždiť prostredníctvom spoločného komuníke s ďalším, ďalšou predstaviteľkou pani Mogherini. Tieto posolstva sú presné, posolstva solidarity, pokiaľ ide o populáciu Južného Sudánu, jeho utrpení a frustrácií, uznanie, že treb, ktoré máme e, humanitárnym organizátorom a personálu, ktorý pracuje v extrémne zložitých podmienkách, Treba mať na pamäti, že od decembra 2013 30 pracovných humanitárnych prišlo o život e, v Južnom Sudane a základné bázy desiatich humanitárnych e, agentúr boli zničené alebo vydrancované. To sú dve čísla, ktoré vám avizujú, aké zložité sú podmienky e, humanitárnych pracovníkov v tejto krajine. Pán Stylianides tiež e, zdôraznil, že situácia nie je neúnosná z stredno- i dlhodobého hľadiska. Z dvoch pohľadov menovite. Po prvé, pokiaľ ide o politické e, príčiny, sme tu konfrontovaní s humanitárnymi dopadmi tých kontaktov medzi dvo, klanmi, medzi kmeňmi, ktoré bojujú o moc a privilégia, ktoré s nimi súvisia a ktoré e, predstavujú e, akýkoľvek e, je utrpenie. Pokiaľ ide utrpenie, ou dont ils ont été responsables de la... Um, zároveň pripomenul aj členom vlády, aj opozície, aké majú zodpovednosti. Táto situácia je ale neudržateľná, keďže medzinárodné humanitárne spoločenstvo musí vyvíjať obrovské úsilie. Kolegovia a spolupracovníci eh, z dnešného pobedia určite pripomenú, aké sú veľké potreby, ktorými sme konfrontovaní, je čím ďalej tým ťažšie pre poskytovateľov fondov zodpovedať na tieto potreby a očakávania vzhľadom na ten známy fenomén, ktorý poznáte vo vašom výbore vzhľadom na násobenie tých humanitárnych kríz obrovského rozsahu. Je ich veľmi veľa a je ich veľké množstvo. Pán Stylianides tiež spolupredsedal 11. júna s pánom Obrajenom, novým zodpovedným v Ženeve za druhú operáciu, um, a výzvu zberu finančných prostriedkov a fondov. Bolo to v marci. Získali sa financie rovnako ako prísľuby darov 245 miliónov, miliónov eur. To je e, veľká suma, už, suma, ale teraz už vieme, že nebude postačujúca na to, aby pokryla požiadavky do konca roka. Ešte jeden bod, skôr než dám slovo kolegom. Obrovské násilie, ktoré charakterizuje tento konflikt, prečítam jeden text, veľmi stručný, je po anglicky. Už teraz 72 žien a dievčat bolo unesených, minimálne ďalších 79 bolo podrobených sexuálnemu násiliu a to aj e, hromadnému znásilňovaniu. V deviatich prípadoch ženy a dievčatá boli upálené po tom, čo boli znásilnené minimálne v dvoch dedinách e, boli ženy a dievčatá zastrelené po tom, čo boli hromadne znásilnené. To je úryvok zo správy e, z Flash Human Rights a zverejnilo sa to 29. júna. Svedectvo je od tých, ktorí prežili po tej vládnej ofenzíve podstate UNITA. June is explicitly referring to, I quote again, explicitne e, Rada bezpečnosti zmenuje o vojnových zločinoch. A sú opodsta- alebo odôvodnené domnenky, že boli spáchané zločiny proti ľudskosti tak uh, vládnymi orgánmi, ako aj vojenskými zložkami a to poukazuje na etnický charakter tohto konfliktu. Určite aj ďalší vystúpia v tejto téme. Často sa hovorí, že humanitárna krí, kríza je humanitárna, ale riešenie je politické. Z krátkodobého hľadiska ten horizont riešenia sa neukazuje, skôr dochádza k obrovskému zhoršovaniu situáciu a hla, situácia hlavne ekonomickej situácie. Táto krajina je na pokraji bankrotu práve kvôli tomuto konfliktu. To bude všetko z mojej strany. Poďakoval by som e, vášmu výboru, že prišiel s touto iniciatívou dnes po obede. Ak ide o krízu, ktorú naozaj nemôžeme na ňu zabudnúť, vzhľadom na našu morálnu a humanitárnu e, zodpovednosť, tak to je práve táto kríza na juhu Sudánu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. A ďalším e, rečníkom je pani Loma. E, vážený pán predsedajúci, vážený prítomný, dobre popoludne. Južný Sudán čeli najhoršej krízy od poslednej situácie Ide o 2,6 milióna osôb, ktoré čelia e, hladu v budúcich mesiacoch. 6 e, promile e, detí sú podvýživených a vyššie percento je skutočne podvyživené, takže obrovské percento obyvateľov je v ťažkej ekonomickej situácii vzhľadom na to, že príjmy e, z predaja e, ropy a ostatné príjmy tohto štátu idú skôr na zbrania a zbrojársky priemysel. Tiež sme zaznamenali e, nárast násilia a to len vyhrotilo už tak zložitú situáciu v výžive obyvateľstva. Tisícky ľudí bolo presunutých, mnohí z nich odišli do eh, ochranných zón UNIF. Mnohí prišli o život a mnohí stratili možnosti si za, zarábať na živobytie. Tá posledná vlna násilia prišla počas času sejby, teda mnohí nemohli zasiať a tým pádom eh, sa naozaj táto situácia dlhodobo nevylepší máme vážny problém s dodávkami potravín. My e, v rámci programu, e, potravinového programu OSN sme snažili sa urobiť maximum v spolupráci s humanitárnym spoločenstvom a spustili sme mechanizmus rýchlej odpovede začiatkom roka 2013. Vďaka tomuto mechanizmu sa spustila naliehavá potravinová pomoc, aby sa potraviny dostali tam, kde neprichádzali predtým Napríklad sme letecky zhadzovali také potravinové balíčky. Máme 27 mobilných jednotiek, ktoré e, cestujú do 90 rôznych stredisk a distribujú tam potraviny. E, táto distribúcia sa neobmedzuje len na Horný Níl, ale vzhľadom na to, že je ekonomický pokles, tak e, tento problém sa rozširuje do celej krajiny aj v tých oblastiach, kde je relatívna ekonomická a politická stabilita. My podporujeme alebo pomáhame e, v tých potravinových potrebách e, rôznym komunitám. Spustili sme v júli 2014 široký program a jeho cieľom je obmedziť problém podvýživy v krajinách Ide tiež o väčšiu prevenciu a, a potom riešenie akútnej podvýživy. Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že tento program sa vybral rôznymi spôsobmi asistencie, akými, bo, akými si poukážkami, bonmi alebo tými potravinovými balíčkami. Takýmto spôsobom sme za rok 2014 pomohli 2,2 miliónu osôb. Spolu s Európskou komisiou sme boli veľmi efektívni v tomto úsilí a preto by som aj vyjadrila poďakovanie za poskytnutú pomoc. Ale čelíme čím ďalej tým ťažšiemu operatívnemu okoliu, kríza narastá, a tie znevýhodnené e, časti obyvateľstva, ktoré sú v konfliktných oblastiach, sa nachádzajú v čoraz ťažšej situácii, sú aj e, pod e, palbou zbranie a naši pracovníci tam nemajú prístup, dobrovoľníci sa tiež tam nedostanú. A keďže vychádzame z princípu nespôsobovať nebezpečenstvo pre e, tých, ktorí dostávajú túto pomoc, musíme zmeniť stratégiu. Veľmi často komunity same, títo ľudia, ktorí sú zraniteľní, nás upozorňujú, aby sme tam nechodili, pretože ich zóna je nebezpečná. Spolupracujeme s humanitárnym spoločenstvom. V niektorých miestach sme distribuovali tie také balíčky naliehavé či súrnej pomoci. V týchto balíčkoch e, sú moskytieri, vysokoenergetické tyčinky alebo keksy a takéto druhy potravín. Ide obvykle o výrobky, ktoré majú dlhú životnosť. E, zóny, ktoré boli v minulosti stabilné, žiaľ už teraz nie sú a to len zhoršuje dopravu e, potravín na juh Sudánu. Už nemáme bezpečné koridory, ktoré by nám umožnili presúvať tovar v krajine. Zaznamenali sme plienenie kamionov, ktoré prevažali potraviny. A výsledkom toho je, že sme dopravu potravín v západnom koridore museli zrušiť. Teda presun potravín po týchto koridoroch je čím ďalej tým riskantnejší, pretože tieto koridory sú kontrolované rôznymi bezpe- eh, ozbrojenými skupinami ozbrojené skupiny a e, teda tie konfliktné strany, e, celý tento tábor je veľmi fragmentovaný. My teraz užívame e, pomoc a ochranu misie OSN, aby nám zabezpečili dopravu napríklad po rieke. Ale aj tak ten prístup tovaru a pomoci je skomplikovaný. Aj monzúny spôsobujú, že e, veľkú časť e, roka nie sme schopní sa do určitých regiónov dostať. Aj v tých vhodných obdobiach je čím ďalej tým ťažšie zabezpečiť dopravu kvôli bezpečnosti. Mm, dopravili sme 8 tón kubických e, tovaru a potravín do rôznych regiónov. To bol náš cieľ, ale v konečnom dôsledku sme to nemohli splniť kvôli otázkam bezpečnosti alebo nedostatku zdrojov či prostriedkov. A pritom vieme, že neustále narastá počet ľudí, ktorí závisia od našej pomoci. Snažili sme sa znížiť počet leteckej dopravy, ktorá je finančne nákladná, ale pre určité regióny nie je iný spôsob, ako dopraviť pomoc tým, ktorí to potrebujú. A tie obmedzené zdroje, ktoré máme, musíme využiť pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Táto prioritizácia znamená, že napríklad 250 tisíc utečencov má taký pridelový systém, kartičky na pridel. A, e, a teda tento systém budeme aplikovať aj v tých ďalších krajinách. Niektoré regióny potrebujú všeobecnú potravinovú pomoc, a v týchto prípadoch im môžeme dať k dispozícii potraviny len raz za dva či tri mesiace, hoci by to bolo potrebné každý mesiac. A to znamená, že naliehavo potrebujeme vyriešiť minimálne tých 180 miliónov eur na tie tri mesiace. Ak nezískame tieto dodatočné finančné prostriedky, tak budeme musieť obmedziť aj tú pomoc, ktorú dostávame teraz a môže to znamenať, že niektoré časti obyvateľstva nedostanú pomoc žiadnu. Sudánske obyvateľstvo potrebuje podporu medzinárodného spoločenstva. Robíme všetko preto, aby sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Mali sme podporu Európskej komisie aj členských štátov a ďakujeme vám za to, pretože išlo nielen o finančnú pomoc, ale aj sa spoločne ochraňoval komunitárny priestor a zabezpečil sa prísun e, tohto tovaru a potravín ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujem. Pán predseda. Ďakujem, vážení kolegovia e, z CAS, DG DEVCO a ďalších, aj kolegom z OSN, aj z občianskej spoločnosti vystupujem mene nášho zástupcu, ktorý je prítomný na juhu Sudánu. Nevyužijem PowerPointovú prezentáciu kvôli času a len niekoľko náčrtov. Máme kanceláriu UNICEF v Južnom Sudáne a chceli by sme poďakovať predovšetkým EU a DG DEFCO za veľkorysú podporu, ktorú sme dostali od minulého roka. Dostali sme 15 miliónov eur od e, kancelárie ECHO. Áno, DG ECHO. A vďaka tejto pomoci sa nám podarilo dosiahnuť veľa vecí a zachránili sme život mnohých detí. Opíšem niektoré najpozitívnejšie boty. Zachránili sme životy 63 tisíc detí, ktoré sme zachránili od podvýživy. Mohli sme dať 2,6 eh, milióna eh, vakcín proti eh, obrne a vďaka tej veľkorysej podpore EÚ sme dosiahli to, že deti v Južnom Sudáne čaká trochu lepšia budúcnosť. Za posledné 4 roky, ktoré sme dosiahli, e, teda kedy došlo k nezávislosti, tak e, za tieto 4 roky došlo k ohromnému e, vyhroteniu násilia na deťoch vraždy detí, vraždy dievčat, žien, to je skutočne fenomén, ktorý musí prestať. Medzinárodné spoločenstvo sa musí mobilizovať a musí sa e, skutočne angažovať v tom, aby takáto brutálna forma násilia prestala existovať. Tiež sa musíme sústrediť na to, ako zabezpečiť prístup k týmto oblastiam a zároveň ako zabrániť masívnemu porušovaniu ľudských práv a ako poskytnutie najzákladnejšie služby. Ako sme už povedali, máme veľký nedostatok financií a naši partnery sa snažia získavať nové zdroje financií, aby sme dali humanitárnu odpoveď. Ale tiež musíme sledovať tú rozvojovú odpoveď Rozvojové financovanie musí byť väčšie, potrebujeme vyššie financie, aby sme lepšie a efektívnejšie odpovedali, ale aby sme aj kontinuálne rozvinuli všetky tie aktivity, ktoré sme začali vďaka financovaniu rozvojovej, rozvojovou pomocou. Týmto cieľom sme chceli navrhnúť niekoľko mm, opatrení či aktivít do budúcnosti. Chceli by sme zvyšiť úsilie na rozšírenie programu pre výživu. Realizujeme ho v spolupráci s celosvetovým programom pre výživu, rovnako ako program možnosti návratu detí zo školy. Treba posilniť financovanie programov, ktoré boli financované z EÚ a to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Nevyužili ste celý čas. Pán a nech sa páči. Yes, uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Distinguished... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené dámy a páni, za túto možnosť uh, dnes popoludní k vám prehovoriť. Mám jednoduchú úlohu nemám jednoduchú úlohu, pretože <clears throat> veľa toho už zaznielo z mojich predrečníkov. Ja by som sa chcel teda venovať regionálnej dimenzii e, kríz, pretože dnes sa zaoberáme internými dimenziami hlavne, ale je tam aj regionálna dimenzia. Takže veľmi stručne by som chcel prejsť e, Pojtovou e, prezentáciou, ktorá sa zaoberá štyrmi krajinami ktorých sa táto kríza týka. Dovolte mi, aby som povedal, že pred desiatimi rokmi, eh, keď sa eh, podpísala naša dohoda, situácia bola odlišná. Momentálne máme 700 eh, tisíc juhosudanských utečencov v jednotlivých krajinách regiónu. Prednedávnom sa zintenzívnili boje, ako už spomenuli pretrečníci. A to e, viedlo nielen k vnútorne presídleným e, obyvateľom, ale aj utečencom do iných regiónov. Väčšinou ide o ženy a deti, a je to teda veľmi zraniteľná skupina. A preto musíme e, sa zamerať presne na tento špecifický profil pri našej pomoci. Pokiaľ ide o Južný Sudán, nezabúdajme na to, že sudánsky utečenci väčšina e, e, z nich sa nachádza v epicentre boja. Treba naďalej chrániť týchto utečencov a to je na, samozrejme teda veľká výzva. Ja treba poskytovať materiálnu pomoc teda v oblasti, kde dochádza k bojom. To je z logistického a bezpečnostného pohľadu veľmi nákladné, takmer nemožné. Takže chcem sa prejsť pánovi Debrovovi, ktorý, ktorý hovorí, že toto je veľmi e, riskantné, zložité, ale musíme v tom pokračovať, pretože ide naozaj o život ľudských bytostí Nebudem teraz pomerať jednotlivé tie čísla, ktoré vidíte pred sebou. Pokiaľ ide o ten, ten pravý e, stĺpček, e, to je, e, čo očakávame z Južného e, Sudanu do konca roka. A vidíte, že pokiaľ ide o Sudan, už sme e, takmer 5 e, tisíc menej, než to bolo plánované. celý rok, takže je to dramatická situácia. A toto je e, portrét e, e, tých, tých rozmerov krízy. Týka sa to celkovo 2,5 milióna ľudí vnútorne presídlených vo vnútri samotného Južného Sidánu. A potom samozrejme v jednotlivých krajinách, čo sa dotkneme neskôr. A tu chceme spokojať vlastne to, čo povedal pán Debro, že tu potrebujeme naozaj politické riešenie, pretože e, s tým skutočným problémom je politické riešenie takže pokiaľ je humanitárnu stránku, potrebujeme tu mať naozaj politické riešenie, aby sa ľudia mohli vrátiť naspäť. Moju prepadom prezentáciu budete mať pozícií, takže nebudem presovať všetky e, body, celý jej obsah. Takže máme naozaj ťažkosti chrániť utečencov, ktorí sa e, v Južnom Sudane nachádzajú. Ďalšia vec, čo som chcel povedať, e, e tu predstavuje Eh, oblasti hostovských eh, komunít všetci vieme, že utečenci, ktorí utekajú či už na sever Ugandy, do Kene, alebo eh, do Etiópie, alebo do južnej časti Sudánu, odchádzajú do oblasti, kde už domáce komunity sú v zložitej situácii a preto je to veľmi ťažké pre utečencov tam. My, ktorí pracujeme v tejto oblasti, vieme, že e, je veľmi ťažké e, utečencov chrániť v, v týchto hostovských komunitách, pretože ak tam medzi nimi nevládne mier, tak je veľmi ťažké chrániť utečencov. Takže my tlačíme na to, aby tieto komunity, ktoré samé o sebe majú veľa utečencov, aby nám boli nápomocné pri našej práci v oblasti konkrétnej ochrany. Musím uh, povedať, že vlády týchto štyroch krajín uh, ponechali svoje hranice otvorené, to je dôležité z uh, pohľadu nášho mandátu ochrany, pretože prístup k územiu je veľmi dôležité, ak chceme chrániť uh, utečencov Všetci bez výnimky svoje hranice nechali otvorené a takisto tak k dispozícii dostatok e, e, území. V niektorých prípadoch máme určité ťažkosti, ale v zásade máme dosť e, veľké plochy k dispozícii ak nemáme, nie je to e, dôsledku nedostatku vôle, ale niekedy e, miestna e, vláda a regionálna vláda nehovorí jedným hlasom a treba teda určité veci vyriešiť predtým, než tie potrebné pochybujú budú k dispozícii. Pokiaľ ide o koordinovanie našej reakcie na pomoc utečencom, vytvorili sme program, ktorý sa teda zaoberá e, utečencami, Refugee Response Program ho nazývame. E, regionálny e, takýto program RRRP má 9, 39 partnerov, ktorí sa ho zúčastňujú a v rámci neho žiadame od medzinárodného spoločenstva 810 miliónov dolárov. V tejto súvislosti ďakujeme Európskej únii za ešte druhú podporu. Opäť nechcem tu vymenovať pohľad závodom, pretože myslím, že pán predseda eh, sa snaží ustrážiť čas týchto prezentácií. Ale chcem len povedať, že no, toto preto predstaví materiálne potreby, ktoré máme. A hlavní príjemcovia tejto pomoci keď mám spomenúť uh, top 5, tak uh, uh, to je uh, vlastne potraviny, uh, hygiena, uh, vzdelávanie, uh, zdravotníctvo, takže to sú naozaj tie základné priority, ale nedostali sme do, toľko zdrojov, koľko by sme potrebovali iba 13 zatiaľ bolo poskytnutých. Ak nedostaneme ten zvyšok, Znamená to jasne, že nebudeme môcť e, splňať tieto základné povinnosti a ako ste si vypočuli už e, z úst e, kolegov, vieme, že napríklad v Kene a v Ugande a dokonca v samotnom Južnom Sudáne sa sú plány znižovania objemu potrebnej pomoci a to je práve pre nedostatok financií Jedna vec, ku ktorej dochádza e, v situácii utečencov je, že ak niekto, niekedy títo nemajú dostatok e, potravín, toto môže byť zdrojom konfliktov. Nechcem opäť e, opakovať všetko, čo je tuto na tomto slajde, takže poprosím vás posunúť sa ďalej. K ďalšiemu obrázku tu, eh, z tohto sladu som chcel zdôrazniť potrebu eh, neustálej ochrany a podpory hostovských komunít tak, aby sme eh, tu teda mali tieto sektory, ktoré sú potrebné pre udržanie e, utečencov e, pri e, živote. Takisto sa musíme snažiť chrániť deti, ktoré nie sú v sprievode dospelých. Pokiaľ 2015, to musíme prejsť ešte o, jednom, jednom presvedku ďalej. Toto sú uh, tie hlavné priority <clears throat> pre jednotlivé krajiny. A je tu uh, zhoda, súvisí to s potra, potravou, prístupom k vode, k vzdelávaniu, pretože tam, kde dôjde k zlepšeniu, e, tam vidíte do, dočasné e, štruktúry. My by sme to chceli podporovať, zlepšovať, pretože už povedali kolegovia predo mňou. Tento konflikt nebude vyriešený v blízkej budúcnosti a ak e, sú deti mimo pre dlhšie obdobie, to, do čoho môžeme investovať, do čoho je najlepšie investovať, je investovať do ich vzdelávania tak, aby keď sa vrátia, boli užtočnými občanmi, a mohli e, pomáhať e, znovu vybudovať e, svoje spoločnosti. Učečníci, ktorí opustili svoje domovy pred desiatimi rokmi, pretože niektorí utečenci sú už tak dlho utečencami, u nich vidíme, že mnohí z nich nám pomáhajú, spolupracujú s nami a chcú im pomáhať, pretože dostali v miestach ako Uganda, Kenia, Etiópia vzdelanie, a teraz vzdelávanie pre nás je veľmi, veľmi dôležité. Je dôležité, aby sme do neho investovali viac než e, do čohokoľvek iného. Ďalšia prísvitka, poprosím. Stručne chcem spomenúť jednotlivé krajiny, aby ste si mohli urobiť prehľad. V Etiópii momentálne je 276 e, tisíc utečencov 211 tisíc prišlo od decembra. dobre, takže prejdeme veľmi rýchlo um, týmito témami. Kenia 46 tisíc, e, tam je potrebná infraštruktúra. Južný Sudan, som tam vložil kvôli e, situácii hľadom utečencov, ktorá tam vládne. To je opäť e, miesto, kde sme dostali 80 tisíc utečencov len tento rok. Uganda, tam to bolo predvydateľné, ale e, sme veľmi spokojní s vládou e, v Ugande, ktorá teda umiestnila utečencov v dedinách a nie teda v táboroch. A pokiaľ ide o regionálnu, eh, regionálnu reakciu. Tu vidíte, čo je potrebné v jednotlivých krajinách. A chcel by som na záver ešte poďakovať eh, Európskej únii eh, eh, za ich podporu, ale chcem si uvedomiť, že táto kríza v Južnom Sudáne bude trvať dlhšie, pretože si vyžaduje politické riešenie, ktoré pravdepodobne nepríde hneď zajtra. Takže budeme tu naďalej prúd utečencov A ako povedali predrečníci, oblasť, z ktorej eh, pochádzajú utečenci, bola úplne zrujnovaná, takže nie je eh, už miesto, kam by sa mohli vrátiť. Týmto ukončím eh, môj prijav. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé, ale naozaj nemáme dostatok času. Predtým, než začneme diskusiu s poslancami, pozrieme si stručné video s názvom Jajin príbeh o e, vnútorne presídlených e, utečencoch e, v Južnom Súdáne. kwamba kuhudunga amarugisha mka kagira mashyamba amadunga hawa hawa nandara nazara kare nanyirina uwo mumutomeza hatunzi njoko Kila mtu afanye nakosa. Kila mara nenda mmoja huko hiyo. Ndio ndio bana mbele sana. Ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio Okay, thank you. Uh, now we have uh, two speakers on the list. Ďakujem, teraz máme dvoch rečníkov. Najprv pán Guerrero. Muchas gracias, señor presidente. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a todos los. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým eh, za ich eh, prezentáciu. Obzvlášť by som chcel poďakovať tým, ktorí ako pani Lumas a pani Peters zastupujú organizácie, ktoré poskytujú eh, priamo na mieste humanitárnu pomoc. Predsene aj s podporou Európskej únie. Môžem vám poďakovať za vaše úsilie v tak eh, dramatickej situácii vašej práci, dokonca riskujete až vlastný život. Tie čísla, ktoré ste uviedli, informácie, ktoré ste poskytli o e, ľuďoch, e, ktorí e, trpia hladom, ktorí sú na úteku kvôli vojne a ozbrojenému konfliktu, Potom to videu o násiliu voči ženám a deťom. By som chcel spomenúť pár úvah. Poprvé chcem zdôrazniť, že je naozaj o hlbokú humanitárnu krízu, ktorá vyplýva zo zbrojného konfliktu. Jediným riešením teda je politické politická dohoda, politické riešenie. Teraz znovu obnovenie mieru. Krajina, eh, teda len čo eh, sa vytvorila nezávislá krajina, už aj je uvrhnutá do občianskej vojny, ktorá je čoraz ničivejšia Myslím, že Európska únia, vysoká zástupkynia by mali podporiť, znásobiť ich úsilie s cieľom eh, hľadania riešenia tohto konfliktu. V decembri 2014 na Rade pre vonkajšie záležitosti sa diskutovalo možno riešenia riešení, vtedy eh, prešla, prešiel pol rok, situácia sa zhoršila ozbrojené e, konflikty sa zhoršili. A teda sú potrebné opatrenia v spolu, v spolupráci s Africkou úniou. Ide o konflikt e, regionálneho charakteru, toto už zaznelo, a preto si myslím, že Africká únia mm, tu musí zohrávať svoju úlohu. A v tejto súvislosti chcem e, vyzvať Európsku úniu, vysokú zástupkyňu a Radu pre vonkajšie záležitosti, aby spoločne s Africkou úniou prijali potrebné opatrenia. No a potom k zdrojom. Viedol som krátky rozhovor s pani Luma zodpovednou za eh, program výživy. Ste povedali, že eh, v prvom roku bolo ešte možné ošetriť potreby, pokiaľ ide o zásobenie s potravinami, ale v druhom roku konfliktu eh, sa vytvoril deficit, ktorý doteraz pretrváva aj preto, lebo sa znižila miestna produkcia, potravinová banka sa teda nachádza v centre eh, bojov a teda chýba potrebná poľnohospodárska činnosť. Predtým to bolo tak, e, že e, v čase minimálne v období dažďa sa e, bojová činnosť prerušila, teraz tomu tak nie je. Boje pokračujú aj počas obdobia dažďov. Tiež by som chcel zdôrazniť, ako dôležité je vzdelávanie, úloha UNICEFu, tu musí byť počiarknutá. On sa zaoberá eh, ošetrením potrieb detí v časoch eh, humanitárnych kríz. Toto je veľmi eh, dôležité, obzvlášť teda, ak v tejto situácii deti viedli, viedli bojová činnosť a vojny. Je veľmi dôležité vzdelávanie týchto detí. Musím podporiť to, čo povedala zástupkynia UNICEFu pani Peters pokiaľ ide o nahromadenie sa e, potrieb v tejto e, oblasti. Organizácie, ktoré pracujú v teréne, e, zdôrazňujú nevyhnutnosť koncepcie území tzv. prioritných. Keď máme nedostatok prostriedkov, tak má svoju logiku to, že sa sústredíme na vydávanie týchto prostriedkov v miestach, kde sú najviac e, potrebné. Darcovia sa doteraz e, sústredili na oblasť Horného Nílu, ale zrejme postupne, ako sa konflikt rozširuje, je potrebné, aby sme na to reagovali zodpovedajúcim spôsobom a nesústredili prostriedky len na toto územie. Viackrát tu zaznelo a hovorilo sa o iniciatíve vytvoriť spojenie medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou politikou. Ja som sa chcel spýtať, do akej miery spolupracuje AFKO a DEFKO v prípade reakcie na túto krízu. Ďalšie rečníci. Ďakujem pekne. Južný Sudán je tú tému poprvýkrát. Bohužiaľ, ani vy ste nám ne- nemohli priniesť eh, lepšie informácie než doteraz. Naopak, situácia dá sa, že sa priostruje, zhoršuje. V januári 2011 som sa zúčastnil referenda o nezávislosti z Južného Sudánu. Videl som aké veľké očakávania. A s akou empatiou ľudia konali. pri tom v Berlíne som sa stretol s e, južným sudančanom, ktorý už vtedy povedal, že nezávislosť ľudí na, v Južnom Sudane neprinesie e, radosť, pretože boje nepôjdu medzi severom a juhom, ale kmeňoví náčelníci sa rozhádajú medzi sebou Bohužiaľ sa to potvrdzuje. Keď teraz čítam, že jediný zdroj príjmov krajiny, e, zdroj ropy na severe, medzičasom už úplne e, sa zastavili, pokiaľ ide o produkciu, pretože tamojšie podniky sa stiahujú, pretože istotu, bezpečnosť ich tímov nedokážu zabezpečiť, zaručiť O tom všetkom, čo ste popísali, pokiaľ ide o pohyb utečencov, nielen v krajine, ale aj v susedných krajinách. A záver bojov nie je v dohľade. Boli uzavreté mierové dohody v Addis Abebe, medzičasom ich 5 Každé to prímerie nevydrží dlhšie než 24 hodín a preto si myslím, že je na čase vnímať ten konflikt inak, než sme, tomu, než sme to robili doteraz. Osoby, ktoré tam majú konať, zdá sa, nekonajú. Čítam tu, že v júni nasadený koordinátor pre humanitárnu pomoc z OSN bez udania dôvodov bol vykázaný jeho sudanskou vládou. Nož, myslím, že sme tým pádom dospeli k bodu, kde vôľa k míru milovnému riešeniu v krajine u tam zodpovedných osôb je asi e, na spochybnenie a nepomôžu tu žiadne apely. Potrebujeme potom jednoducho i sankcie. E, nejde len o ten konflikt na západe Sudánu, naozaj medzinárodné spoločenstvo musí zasahovať. Máme tu rôzne možnosti konať, ako sme to videli i v rámci konfliktu na Ukrajine voči tamojším e, zodpovedným, pokiaľ ide o zablokovanie kont a tak ďalej. Medzičasom je tu 14 tisíc modrých haliem. Tí by, mali, títo by mali konať, aby tá najväčšia bieda sa riešila. V každom prípade pokiaľ ide len o slova, tak ľuďom jednoducho nebudeme vedieť pomôcť. Tu potrebujeme drastickejšie opatrenia. Európska únia tie, tú vonkajšiu politiku eh, OSN príslušným spôsobom musia prinútiť konať. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Tu by som nadviazala. Ja som tiež presvedčenia, že treba premýšľať o sankciách. Nemôže byť prípustné, aby zo pár e, veliteľov malo zakázané cestovanie konta, aby sa blokovali. Nemyslím si, že majú veľké konta v zahraničí, že pôjdu na veľké e, cesty. Myslím si, že ten či onen tak koná, ale keď sa pozrieme, čo sa deje táto systematika, ako sa nišia tieto e, detiny, ako sa vypalujú, má to taký systém, že možno vychádza naozaj z toho, že je tam za tým plán. Musíme sa presne pozrieť, kde začína tento, táto reťazec príkazov. Treba sa pozrieť na nemôžeme predtým zatvárať oči. musíme sa pozrieť na to, aby sme e, hovorili s tými správnymi. Som presvedčená tiež i o tom, že tu musíme ísť ešte ďalej, ako sme teraz doteraz činili, keď chceme veci zastaviť. Humanitárna pomoc je čosi principiálne, ale vidíte, aké je to zložité. Nielen, že chýbajú prostriedky, čo je bohužiaľ už hamba, nedá sa to realizovať. Otázka znie, či to stačí, keď pošleme modré prílby. Čo musíme robiť? Ako presne to má vyzerať, aby sme veci e, chránili? nechcem volať po e, vojenskej intervencii, ale mierov, mierov, mierovný, mieru, mierotvorný proces cez mierové rokovania. Musíme tiež uvažovať o tom, e, ako možno hovoriť o napríklad embargu na zbranie. To potom musí byť rešpektované Jednoducho nemôže potom Rusko povedať, že určité sankcie bránia procesu mieru. Všetko musí to platiť. Jednoducho, keď je tu väčší prísun, treba to pozastaviť. Jednoducho, niekde treba uh, zasiahnuť, treba o tom diskutovať, ale treba prejsť i k činom. Ešte raz chcem aj vám poďakovať za nasadenie v teréne. Kým dám slovo odborníkom, chcem sa spýtať, či IAS chce sa zaujať, chce zaujať slova. Nech sa páči. Ďakujeme, pán predseda. To, čo som si tu vypočula, je veľmi súlade s aktivitami vysokej predstaviteľky. Ona to spolupracuje s komisiou. sprevádzala som komisárov na, pri návšteve do Južného Sudánu a vzhľadom na to, že sa na to pozeráme ako na určitý druh pro- problému, ktorý sa nás všetkých týka z rôznych uhlov, vy správne hovoríte, Máme silný pocit, že tu nie je vôľa na, jednej, na žiadnej strane ísť voči kompromisu alebo politickému riešeniu. Toto sme dali do stanoviska, ktoré bolo publikovaná pri e, výročí nezávislosti. Politická vôľa tu nie je, pretože obe strany sa domnievajú, že dokážu získať vojnovými krokmi Musíme podporiť tú mediáciu, pretože sme presvedčení, že to bude najlepšie v tom regióne vzhľadom na susedstvo. Uganda a Sudán zohrávajú dôležitú úlohu. Majú aktívne záujmy na juhu Sudánu, Množstvo eh, času eh, náš pracovník strávil v, juhu, na, v Južnom Sudáne, pracoval takisto s osobitnými vysla, eh, vyslancami Spojeného kráľovstva, Norska, Spojených štátov. Otázka znie, prečo EGA je podporovaná ďalšími krajinami, pretože toto zmierovanie neviedlo k žiadnym výsledkom. OSN prijalo sankcie, ako ste povedali, k vojens, šiestim e, vojenským vodcom. Už dávnejšie sú to sankcie a rozprava prebieha. Boli tu rôzne návrhy, ktoré sa diskutujú v Bruseli i tam. Je tu tiež tá pozícia, že sankcie musia byť zdieľané, podporené regiónmi, Viete, že účty vodcov, ktoré by sme chceli zacieliť, sú v tom regióne, takže bude, bolo by veľmi ťažké zacieliť sa na tých lídrov, ak nemáme plnú podporu IGA, ale to je veľmi zložitá diskusia, ktorá prebieha. Vysoká predstaviteľka to veľmi e, pozorne sleduje, pretože veríme, že tlak e, musí vzrásť, riešenie musí byť politické toto je jediný spôsob, ako nájsť trvácnú cestu eh, vpred. Napríklad EU tu má eh, embargo na zbranie. Keď to bol jeden štát, tak sa to prenieslo vlastne na Južný Sudán. Toto je stále činné. Je to embargo EU, nie embargo OSN. Ďakujeme. Teraz odborníci. budú vám musieť postačiť 3 minúty na osobu. Začneme pánom Debraverom. Ďakujem. Myslím si, že množstvo otázok smerovalo na vonkajšiu službu a súhlasím s tým, čo povedala práve Klaudia. Dodal by som, že naozaj pán e, Stylianides sa vrátil z regiónu presvedčený, že treba zmeniť ten režim. Prvé sankcie rozhodla Bezpečnostná rada OSN. Súhlasím, pretože tie cele neboli možno správne. Boli to asi také, ktoré boli vyčlenené. Takisto je, tu bola otázka možného embarga to takisto mohlo byť súčasťou riešenia. Otázka tu tiež sa týkala spolupráce e, s generálnym dediteľom pre rozvoj. Je to výborná spolupráca, dobre spolupracujeme. Treba veci nazvať e, správnym menom. Situácia je taká zložitá, že nie sme ešte tam, aby sme sa to e, zapájali Čísla, ktoré e, ste citovali, sú naozaj alarmujúce. Musíme oceniť to, čo robia agentúry OSN, pretože vďaka ním e, sme zabránili minulý rok vypuknutiu hladu, ale každý deň sa dostávame bližšie k tejto situácii. Myslím si, že každý, vždy, keď sa snažíme postupovať, má takýto dvojnásobný prístup, riešime najprv tie veľké problémy, snažíme sa vytvárať určitú odolnosť a podporujeme tiež situáciu, ktorú napomôže zmiereniu. Ak sa dosiahne mierová dohoda, rád by som sa veľmi krátko vrátil k čomu sú, čo som naznačil následkom konfliktu. Tu máme teraz veľa, veľký pokles ekonomiky. Táto krajina vyslovene kolabuje. miestna e, mena špirálový to klesá. Kolegovia snáď o tom môžu pohovoriť neskôr. Ceny tovarov sú neudržateľné na trhu. Jednoduché, podstatné e, komodity, chlieb, voda sú mimo dosahu väčšiny populácie, takže stáva sa to veľkou krízou mestskou, bolo to pôvodne medzi krajinami. Treba vy... toto mať na pamäti. Mimochodom, nemožno e, vylúčiť najhorší možný scénar, že to zrýchli koniec politickej krízy za cenu ekonomickej krízy. Násilie. My samozrejme sme prítomní na, vo väčšine regiónov krajiny. Kritéria zásahu a sponzor, sponzoringu to je veľmi zraniteľné vrátanie detí. Komisár Stylianides tie chce vzdelávaniu a vz, detí a pripisovať maximálny význam. Južný Sudán je jeden z, z najlepších situácií. Je to situácia, kde sa toto dostane do popredia našich, e, našeho úsilia. Tu potrebujeme podporu parlamentu ako rozpočtovej inštancie. Sme veľmi vďační za vašu podporu. Toľko z mojej strany. Trošku viac než 4 minúty, pani Luma. Súhlasím, že riešenie pre Južný Sudán je politické riešenie. Vojna sa musí skončiť a musíme robiť maximum, aby sme zastavili e, vojnu. Pokiaľ ide o vzdelávanie, je to krízové vzdelávanie, musíme robiť maximum, aby sme deti prinavrátili do školy. Bez toho nebude nádej. Tieto deti budú sa trápiť, je tu, budú len v miliciách, je tu už teraz vysoké percento účasti v tých milíciách. Takže jednoducho pre krajinu tu potom nie je nádej bez toho vzdelávania. Snáď ešte e, k makroekonomickej situácii. Situácia je to, je, to, je, to, je to ekonomika založená na jedinom produkte, jedinom prínose z ropy, Vieme, že tá, sa, tá produkcia sa znížila. I, i, iné ceny kresli a to je dvojnásobný úder. Rozpočet sa zmen, e, zmenil. Pokiaľ ide výdavky, je potrebných 300 miliónov eur. Sú schopní vytvoriť len 100 miliónov. Je to naozaj veľký deficit viac ako polovica ide do vojenských výdavkov, nič nejde do sociálnych služieb. Vidíme znehodnocovanie, to je veľký tlak na ceny, voda, potraviny a nedokážu s tým e, to zvládať. Je to veľmi zložité, keďže požadujú vlastne používanie dolárov. Vyvíja to tlak na kriminalitu, vidíme vysokú mieru zločineckých aktivít. A potom je veľmi dôležité, veľmi zložité pomáhať pre spojencov je to zložité. My vidíme, hoci máme problémy s, uh, máme obavy o mestskú populáciu, pretože z dôvodov neistoty sa dávajú do pohybu to je teda ten dodatočný počet ľudí, ktorí e, odchádzajú. Je to niečo, e, čo vedie k obavám. Is not only doing a blow on the food security situation. Other sectors are affected. We are... Táto situácia v tejto oblasti je taká, že napríklad zdravotníctvo alebo lieky už dochádzajú novembri ich nebudeme mať vôbec, takže budeme v situácii, keď budeme nielen bojovať s nedostatkom potravín, ale aj so zdravotnou krízou. A táto situácia môže dostať krajinu do nezvládnutelnej etapy. Ďalšia rečnička. Ďakujem za otázky. Súhlasíme s tým, riešenie by malo byť politické, ale radi by sme upozornili na niekoľko vecí. Je prioritou, aby sme podporovali agentúry. Týka sa to aj našej agentúry, aby sa monitorovalo zneužívanie e, práv detí a žien. Potrebujeme politickú podporu, aby sme hovorili o týchto veciach, aby sme odsudzovali porušovanie práv detí a žien. EP aj vysoká predstaviteľka mali minulý, e, minulý týždeň vyhlásenie k štvrtému výročiu nezávislosti. My ďakujeme, ale v tomto úsilí treba pokračovať. Nie je predsa možné, aby tá brutalita naďalej pokračovala. ESVČ by malo aktivovať všetky monitorovacie nástroje hrubého porušovania práv detí, žien a dievčat. Pokiaľ ide o podporu vzdelávania, vítame tieto veci. A len by som dodala, že treba dosiahnuť, aby deti ostali v školách. 400 tisíc detí sa vrátilo do škôl, ale ďalšie milióny to tak nemohli urobiť. Sú to mladí a dospievajúci a viete, čo sa s nimi stane v tom Južnom Sudáne alebo v susedných krajinách. Nevieme, čo sa s nimi deje alebo veľmi často sú potom rekrutovaní do tých ozbrojených milícií a vojenských jednotiek. A teda je veľmi naliehavé tu investovať do problému, aby sa našlo riešenie. Súhlasím tiež s tým, že je tu dialog. Aj to DG, Econ, ECHO a DEFCO musíme sa zamerať na to, ako rozvojová pomoc môže podporiť vzdelávanie. Vzdelávanie vyžaduje obrovské investície a to doterajšie financovanie nestačí. Sankcie tu sa nechcem vyjadrovať, len by som rada upozornila, že ak uvalujeme sankcie, tak by sme nemali zabúdať na to, že musíme prijať aj ochranné opatrenia pre tých najzraniteľnejších, pretože tým prvým terčom sú obvykle ženy a deti. A máme o tom veľa informácií Ďakujem, hovorí pán predseda. Vy ste znovu nevyčerpali svoj rečnícky čas. Ďakujem vám, pán Mondia. A ja ďakujem, pán predseda. Rád by som zdôraznil niektoré z veci, ktoré už padli od predrečníkov. Ten regionálny rozmer vo väčšine, kraj- vo väčšine krajín, o ktoré tu ide, sú veľké skupiny utečencov. A jedna vec je jasná, že etiópska, uganská či kenská vláda pracovali veľa na tom, aby sa snažili zabezpečiť základné vzdelanie, zdravotníctvo a za, aby ochránili tieto zásadné politiky a aby ochránili veľké vrstvy obyvateľstva v týchto oblastiach aby sa nestratilo hlavne to, čo sa už dosiahlo v Kakume. Triedy, ktoré mali v minulosti 40 žiakov, majú teraz len 8 v Etiópii. Keď žiaci mohli chodiť do školy, tak ten fenomén sa opakuje, ale pre nás je dôležité, aby sme podporili vlády a spoločenstva, ktoré príjmajú tieto toky utečencov, pretože ak sa nepustíme do práce, tak bez pochyby mm, spôsobíme to, že to, e, čo tieto vlády dosiahli v pozitívnom vývoji, tak vlastne sa to všetko stratí, pretože utečenci sú v tých krajinách, ktorých príjmajú a nie je tam tá dostatočná podpora. Sankcie. No, ale treba spolupracovať aj s krajinami v regióne, ktoré majú input e, z Južného Sudanu. Ja súhlasím s tým, že aj keby sa aplikovali nejaké sankcie, mnohé krajiny nemajú ani len nejaké uh, verejné bankové účty a tak ďalej, majú len nejaké financie či peniaze, ktoré si potom dávajú pod vankuš, takže v niektorých rodinách mm, je taká situácia, že proste posielajú alebo neposielajú deti na, na základe toho, aké sú situácie, ale tie opatrenia alebo sankcie musia byť inteligentné, ktoré musia ísť ďalej než tie klasické sankcie Krajiny v regióne majú veľký záujem a, a vplyv na to, aby mm, sa vyvážene postupovalo prístupe k opozícii alebo k vláde, lebo sú tu určité oblasti, kde sa problémy prelievajú z, jednej, z jedného regiónu do druhého. Niekde sa dosiahli nejaké pozitívne výsledky, ale nakoniec e, a príde niečo, nejaký fenomén, kedy sa dohody nemôžu podpísať, takže treba postupovať veľmi obozretne. Je tam tá skupina P5 a treba konať tak, aby títo ľudia boli zodpovední, pretože čím ďalej budeme čakať a konflikt sa bude rozvíjať, tak to postihne ešte viacej regiónov v Južnom Sudáne, ktorí pôvodne tým konfliktom postihnuté neboli. Rozmer konfliktu sa mení. Pôvodne začalo to 15. novembra a bol to vlastne rozkol v rámci jednej strany. To potom e, sa rozvinulo do etnického konfliktu, vojenského a kto vie, k čomu všetkému ešte dojde za rok alebo za dva. Začína sa to dotýkať regiónov v Južnom Sudáne, ktorých sa to pôvodne netýkalo. Niektoré z týchto regiónov sú už úplne mimo kontroly Je tam generál Sanco. Dobre, tam by možno boli možné sankcie, ale to nestačí. A celé to z humanitárneho hľadiska bude stále drahšie a nákladnejšie. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým, hovorí pán predseda, za skvelé prezentácie. Bolo to pre nás veľmi prínosné, aj celá výmena názorov a rád by som v mene nášho parlamentného výboru poďakoval. Samozrejme, budeme aj naďalej podporovať vašu cennú prácu. A teraz ideme na ďalší bod programu. Sú tu otázky, ale otázky tu žiadne nie sú, tam máme bod rôzne, nemáte v bode rôzne žiadne otázky. Takže ideme k informáciám. Ďalšia schôdza sa bude konať 3. septembra 2015 a ja ukončujem dnešné zasadnutie. Je to posledné zasadnutie pred letnou prestávkou a želám vám všetkým slnečnú dovolenku, aby ste sa zotavili.